Señorías. Dobre, dámy a páni poslanci, vyčerpali sme náš program. Zápisnicu z dnešného plenárneho zasadnutia vám predložíme na schválenie na začiatku budúceho plenárneho zasadnutia a teda prerušujeme naše plenárne zasadnutie a ukončujem toto dnešné plenárne zasadnutie.